Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats and to... Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Začali by sme schôd do výboru REGI. Dnes máme naozaj nabitý program a už teraz 10 minút meškáme, takže myslím, že naozaj na čase pustiť sa do práce. Začneme teda prijatím programu. Súhlasíte s návrhom programu alebo má niekto nejaké namietky? Pán Van Storoj, nie, nie je to namietka, len mi je trošku zvláštne, že Katalin príde po našom hlasovaní. No, len to som chcel povedať. Ďakujem za túto pripomienku. My sme pána Katanena pozvali na február, vtedy sa nemohol zúčastniť, takže to ide až dnes a bohužiaľ predtým prebieha hlasovanie. Čiže výmena názorov s ním a s podpredsedom Európskej investičnej banky prebehne po hlasovaní. Napriek tomu si však myslím, že to bude zaujímavý a napomocný bod programu hoci sa uskutoční po hlasovaní. Dobre, niekto ďalší má nejaké námietky alebo pripomienky k programu? Nie, nikto sa nehlási. Takže program je týmto schválený. Druhým bodom na programe je schválenie zápisníc. Ide o schôdu 26. februára. Máte to k dispozícii. Ako je už bežné, kým do konca to snutia nepadnú žiadne námietky, tak sa bude zapisnica považovať za schválenú. Niekto niečo k tomu? Nie? Dobre. Tretí bod. Oznámenia predsedajúcej. Mám tri. Dve takého technického charakteru. Tretie oznámenie je informatívne. Takže prvá vec chcem vám povedať, že od 10. bude hlasovanie. Pripomenúť vám chcem, aby ste si priniesli hlasovacie kartičky alebo nechali priniesť, lebo som si istá, že niektoré hlasovania bude potrebné overiť elektronicky. Takže taká pripomienka kolegom, aby mali hlasovacie karty. Druhé oznámenie sa týka štvrtka popoludnia zasadnutí reči vo štvrtok popoludní. Bohužiaľ, tento rok máme mnoho zasadnutí vo štvrtok v našom výbore. Aby som bola úprimná, keď som sa pozrela na časový harmonogram, keď som ho videla, tak som myslela, že vy budete reagovať, ale nereagovali ste. Takže ostalo pri tých štvrtkoch. Takže dnes a potom ešte tri. September, október a november. Ide o schôdze nášho výboru. So štvrtkom popoludním nič neurobíme, pretože máme naozaj nabitý program vo výbore REGI. Takže vás poprosím, aby ste si cestovanie zorganizovali tak, aby ste zohľadnili časový harmonogram výboru REGI. A ja za seba sľubujem, že sa pokúsime ten program na schôdze pripraviť ferovým spôsobom, teda správy rôznych skupín sa budú vyvážene prezentovať popoludní ja viem, že to popoludne je to najkomplikovanejšie. My sme sa už snažili. Mm, už sme raz urobili pokus zmeniť program na poslednú chvíľu. Nevyšlo to celkom, ale ešte raz opakujem, budeme sa snažiť ten program štvrtkov pripraviť tak, aby všetky skupiny boli prítomné ako do poludnia, tak aj po poludní na zasadnutiach. Ďalšie oznámenie je v podobnom tóne. Budúci rok sekretariát bude žiadať, aby sme výbor REGI mali lepšiu úpravu, lebo ostatné výbory nemajú až toľko schôdzi vo štok popoludní, takže budeme sa na budúci rok snažiť situáciu napraviť. Pani Krel, áno, ďakujem pekne ja som mala pocit, že sa to zmenilo až neskôr. Ja som si najskôr nevšimla, že tam tak často máme ten štvrtok popoludní. Takže na budúce, keď si to vy všimnete, tak nás o tom informujte. Samozrejme, že by sme boli protestovali, keby sme boli vedeli. Lebo musím povedať jednu vec veľmi jasne, že práca parlamentu a výboru je samozrejme veľmi dôležitá, ale aj práca vo volebných okrskoch je veľmi dôležitá. A máme k dispozícii na túto prácu iba piatok a sobotu. A lety sú také, že vo štvrtok po 19. sa nikam nedostanete. Možno keď niekto býva v Belgicku alebo v Holandsku, možno aj vo Francúzsku, tak je to v poriadku, ale pokiaľ ste e, zo Španielska, Portugalska, dokonca aj z Nemecka, tak sa už domov nedostanete. Takže by som poprosila o to, ja viem, že to nebude vždy možné, aby každý spravodajca prišiel, potom tuho bude musieť niekto nahrádzať zo skupiny. Uh, a ja dúfam, že to nestane veľmi často, ale myslím si, že keď je nejaká takáto diskusia, ak bude sa to diať v čase, kedy nie sú si dispozícii, tak skrátka musí byť možné, aby skupina mohla vyslať náhradníka svojho spravodajcu. O toto by som chcela naozaj poprosiť. Ďakujem. Ďakujeme. Áno, áno, plne to chápem. Máme skúsenosti z minulej schôdze. No a pokiaľ ide o tie štvrtky, popoludní, iste bude potrebná väčšia flexibilita, pokiaľ ide o nahrádzanie spravodajcov inými členmi skupiny. Takže ďakujem, poznamenali sme si to s plným pochopením. Ja chápem, že je naozaj veľmi dôležité, pardon, veľmi zložité vrátiť sa do vašej krajiny. V prípade Bulharska to platí ešte duplom. Ja musím letieť až v piatok do obeda, strácam pol dňa, ale bohužiaľ takto situácia vyzerá. Takže musíme ju akceptovať takú, aká je a naplánovať si, ako náš program sednutí, tak aj náš osobný program, tak, aby to celé fungovalo. Na niektoré schôdze možno budú musieť prísť náhradníci, čiže určite bude potrebná väčšia miera flexibility, tak aby sme si mohli plne plniť naše povinnosti vo výbore reči. Ako spomenala, spomínala, na budúci rok sa budeme snažiť dosiahnuť lepšiu úpravu. A ešte tretie oznámenie z mojej strany. Dovolte mi vás poinformovať, že minulý týždeň som predsedala delegácii výboru REGI do Holandska to prvý výjazd nášho výboru v tomto funkčnom období. Ďalej tam boli pani Guifrida, pán Omaže, pán Novakov, pani Rodriguez a pani Spiraky. Pán Van Nistelrooy nás tam sprevádzal a chcem sa mu naozaj veľmi poďakovať za jeho príspevok a príspevok jeho spolupracovníkov pokiaľ šlo o náš program, e, naše návštevy, stretnutia a naozaj ste u nás urobili najlepší dojem. Boli sme naozaj uvítaní veľmi srdečne a schôdky, ktoré prebehli, boli veľmi, veľmi zaujímavé. A som si istá, že tento výjazd by mohol slúžiť ako vzor, pokiaľ ide o využívanie regionálnych fondov, regionálnej politiky na účely rastu, zamestnanosti a rozvoja lokálnych hospodárstiev, malých a stredných podnikov. Dôležitou súčasťou našej misie bolo zapojiť sa do partnerstva medzi vedeckou obcov, podnikateľmi, lokálnou úrovňou a centrálnou úrovňou štátnej správy. A myslíme si, že toto je základom akéhokoľvek rastu, akéhokoľvek projektu. To sme v Holandsku veľmi dobre videli. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Van Nistelrooy, a dovolte, aby som sa poďakovala aj kolegom, ktorí boli členmi delegácie. Samozrejme, že sa ešte poďakujeme všetkým našim hostiteľom, firmám, organizáciám, s ktorými sme sa počas nášho výjazdu stretli. Takže prvá misia výboru Regi bola veľkým úspechom. O ďalších misiach na tento rok sa ešte pozhovárame. Toľko teda na úvod, ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu na programe. Ide o výmenu názorov na tému kohezná politika a revízia stratégie Európa 2020. správu má v rukách pán Ruas, máme ho tu, máme tu aj teňových spravodajcov a máme tu aj zástupcov Európskej komisie, pán Hák a pán Demblans generálneho sekretariátu a pán Walsh z DG Regio. Povedala som to správne? Tuším, áno. Takže začneme s touto výmenou názorov a ako prvý dostáva slovo spravodajca pán Ruas. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovolte mi, aby som sa na úvod zameral na dva body. Konkrétne som pôsobil 4, 24 rokov v Portugalsku ako starosta malého mesta. V komunálnej politike som naozaj pôsobil dlhodobo, čiže si uvedomujem tú zodpovednosť a som veľmi rád, že ako poslanského parlamentu môžem byť spravodajcom na túto tému teraz v čase, kedy sa rozbehli diskusie o revízii stratégie Európa 2020. Toľko teda na úvod. A ak dovolíte, pokiaľ ide o túto správu, je to správa z vlastnej iniciatívy. Rád si teda vypočujem všetky vaše názory a to nielen dnes, ale aj v najbližších týždňoch, tak aby sa diskusia na túto tému naozaj konala hĺbkovo, aby sme mali formálne zasadnutia, ale aj také neformálne a bilaterálne. Takže ešte raz zdôrazňujem túto ochotu spolupracovať. Ide o správu z vlastnej iniciatívy na tému kohezná politika a revízia stratégie Európa 2020. Ide o správu, ktorá by mala byť naozaj komplexná. Táto správa by mala byť príspevkom k tomu, aby Európska únia bola čoraz prepojenejšia a aby bola čoraz silnejšia. Zo pár slov ku kontextu, v ktorom sa táto správa píše. Viete, že rada a komisia už odviedli nejaké práce na túto tému, pokiaľ o revíziu stratégie Európa 2020. A plánovalo sa správy predložiť v prvom pol roku 2015 a aj výbor regiónov a hospodársky a sociálny výbor už predložili dva dokumenty. To taký pracovný dokument a štúdia. A hospodársky sociálny výbor o tejto štúdii práve teraz s partnermi diskutuje. V marci bolo oznámenie, ktorým sa spustilo verejné pripomienkovanie a tie výsledky boli zverejnené začiatkom tohto mesiaca. No a 13. marca bolo teda prijaté toto oznámenie, v ktorom sa poukazuje na to, že návrh komisie na tému revízia roku 2020 bude k dispozícii ku koncu tohto roka v súlade s pracovným programom. Podpredseda komisie však vo februári povedal, že sa to neudeje v tomto pol roku, lebo je potrebné tie úvahy presunúť na neskôr, keďže komisia momentálne iné priority, no ale Európsky parlament má teraz túto iniciatívu, iniciatívnu správu, v ktorej sa bude venovať tejto téme. No a v tomto rámci by som rád poukázal na 5 bodov. A už dopredu vám ďakujem za pripomienky. Poprvé, dôležité je zdôrazniť vitálnu úlohu, ktorú zohráva kohezná politika v realizácii stratégie Európa 2020. To je prvá vec. Druhá vec. Európsky strategický investičný fond, Junckerov fond, Junckerov plán sa spomína ako doplnok koheznej politiky európskych štrukturálnych fondov, sociálneho fondu na potrebné investície. Po tretie, strategia Európa 2020 by mala vychádzať zo spolupráce jednotlivých úrovní a to na báze rovnocenného partnerstva. Potrebujeme taký zmiešaný prístup. Čo to znamená z hora nadol, ale aj z dola nahor. Znamená to, že je potrebné zohľadniť obe smerovania spolupráce v tomto viacúrovňovom systéme správy veci verejných v závislosti od individuálnych systémov jednotlivých členských krajín. Regionálna a lokálna úroveň nemôžu byť preťažované, najmä tá najnižšia úroveň, takéto riziko naozaj existuje a preto je potrebné urobiť z hľadiska správy určité úpravy a je potrebné posilniť aj kapacity. Ďalší bod, potrebujeme postupovať regionálne. Pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020, potrebujeme cieľ strategického rozvoja, ktoré musia byť naozaj šité na mieru jednotlivým regiónom, čiže špecifické ciele pre každý región s určitou flexibilitou, pokiaľ ide o implementáciu napríklad vychádzajúc z kvalitatívnych analýz. Rôzne regióny majú rôzne potreby vzhľadom na odlišujúcu sa realitu a osobitosti, ktoré tieto regióny vykazujú. Dovolte mi doplniť ešte to, že tento bod úzko súvisí s tou viacúrovňovou správou veci verejných ako príspevok k tomu, aby stratégia rok 2020 bola naozaj implementovaná, aby sa uľahčila tá implementácia zo strany všetkých úrovní, regionálnej, lokálnej. A ešte posledný, piatý bod. Čas nás tlačí. Nachádzame sa v úvode nášho plánovacieho obdobia, plánovacieho obdobia pre mnohé projekty a preto si myslím, že diskusie ohľadne dlhodobých otázok, napríklad viacročný finančný rámec 2015 až 20, tak 2020. Ja si myslím, že z diskusie je potrebné uskutočniť rýchlo a komplexne, aby sa nezopakovali chyby z minulosti a aby sa naozaj mohla realizovať zásada správy veci verejných, jej realizácie na viacerých úrovni. Máme teda novú komisiu, máme nový parlament, je potrebná teda aj nová stratégia Európa 2020, teda revízia tejto stratégie, ale dokonca je potrebné pripraviť si úplne novú stratégiu pre našu úniu a viacročný finančný rámec, ktorý tomu bude zodpovedať, a legislatívny rámec, ktorý tomu bude zodpovedať. Pani predsednička, ak dovolíte, pripomeniem, ako to vyzerá s časovým harmonogramom. 17. júna budeme mať výmenu názorov, budeme teda hovoriť o správe 1. júla uplynie lehota na preklade pozmeňovacích návrhov a potom v septembri bude hlasovanie vo výbore REGI, teda prijatie tohto dokumentu. Samozrejme, že ak máte nejaké otázky, rád na ne zodpoviem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz by som dala priestor tým spravodajcom. Pani Krel, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj e, e, spravodajcom, ďakujem aj za možnosť vymeniť si názory na prvom stretnutí s tými spravodajcami. No aby som pár pripomienok. E, ten princíp základný je, myslím, veľmi správny. Tie body, ktoré spomenú spravodajca, treba uviesť. Obzvlášť podporujem otázku, že ciele stratégie EU 2020 musíme úzko e, e, zopnúť s koheznou politikou, pretože to je v zásade ten nástroj pre realizáciu tejto stratégie. A keď e, členské štáty a regióny sa postavia za tieto ciele, samozrejme musia aj byť v súlade s koheznou politikou. Takto je to všetko nastavené. E, ešte podporujem vyslovne aj body, ktoré spomenul e, k princípu partnerstva pán spravodajca. E, parlament sa veľmi silno angažuje za zjavne zlepšený tento princíp partnerstva, ale viem už teraz z určitých regiónov, že to sa tak nerealizovalo, ako sme si to pôvodne predstavovali. A takto dodatočne to nedáva zmysel povedať, že treba všetky postupy zastaviť a princíp partnerstva sa má realizovať inak. Ale musíme povedať, že takto to neakceptujeme a pre budúcu koheznú politiku budeme e, žiadať niečo iné, to by nám sa malo podariť pre ďalšie e, obdobie podpory. Regionálne plány sú určite dôležité, ale musíme dávať pozor na to a ja prosím pána spravodajca, spravodajcu o mm, príslušnú formuláciu v jeho správe. Musíme teda dať pozor na to, aby sme na európske ciele, národné ciele a regionálne ciele ešte ne- nekladli, ktoré e, sa musia ešte raz kontrolovať a to by viedlo k zvýšeniu administratívnej záťaže, čo si e, predsa naozaj neželáme. Vždy sme sa zasadovali za znižovanie miery administratívnej záťaže a dodatočné, e, dodatočné zavedenie úrovne cieľov by mohlo viesť k tomu, že sa to e, značne zhorší. A to určite nie je to, čo má spravodajca v úmysle. E, sa spomenul časový plán. E, Napriek tomu dovolte, aby som povedala dve vety. V poslednom legislatívnom období 2010 eh, sme začali eh, s koheznou správou aj sa zabrať návrhmi komisie, aj prijatím nariadenia v decembri 2013 Takže všetko sme s týmito e, bodmi začali e, na tom pracovať, aby sme skončili včas. Viac než 100 e, trialógov bolo potrebných. Skráti sa dá tento čas, iba ak budeme pracovať efektívnejšie s radou. Alebo teda ak rada bude efektívnejšie pracovať s nami. Pretože my sme neboli tí, ktorí stali na brzde. keď sme robili midterm review, keď sme robili midterm review, iba vtedy môžeme začať e, e, revidovať e, možnosti strednodobého financovania a podobne, takže až od roku 2017, takže tam nie je taká veľká flexibilita. Ale čo urobiť môžeme, zo skúsenosti z minulosti viem, že by sme už teraz mohli podnieť diskusiu o možných indikátoroch. Minule sme to mali. E, táto diskusia celý časový plán veľmi natiahla, takže keby sme tú diskusiu teraz mohli viesť skôr, tak by sme mali potom neskôr viac času, ktoré by sme mohli využiť na iné rokovania. A bolo by určite užitočné zaoberať sa tým, ktoré indikátory vlastne potrebujeme pre budúcu koheznú politiku, aby sme mali zmysluplnú politiku súdržnosti aj po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem eh, pani Krel a teraz pani Tomašič. Nie je tu prítomná, takže pokračujeme s pánom eh, pán Miltenburgom ako tieňovým spravodajcom. Ďakujeme pani predsednička, ako už zaznelo, eh, politika súdržnosti je veľmi dôležitá pre realizáciu stratégie Európa 2020 aj ciele sa dajú dosiahnuť iba za pomoci týchto nástrojov. Mm, inovačná únia napríklad, e, pričom kohezná politika môže e, tiež významne prispieť e, k podpore výskumu a vývoja. Napríklad, keď sa pozrieme na výsledky verejnej konzultácie Európskej komisie, vidíme, že pokiaľ ide o túto stratégiu Európa 2020, keď sa pozrieme na konkrétne čísla, vidíme, že v roku 2013 približne 2 že takýto e, e, bol podiel výskumu a vývoja iba 2%, musí to byť predsa vyšší podiel, minimálne 3%. Je to dôležité, a pretože výskum a vývoj má veľký význam pre hospodársky rast a teda aj pre tvorbu pracovných miest. A potom ďalší bod, ktorý by som chcel spomenúť, bod, ktorý je dôležitý pre trh práce a e, sektor vzdelávania. Potrebujeme Európsky sociálny e, e fond, e, e, mladú, e, teda agentu pre mladý kapitál, e, a tiež sa treba zaberať tým, ako posilniť eh, malé a stredné podniky. A ďalší bod, energetická efektívnosť. To sú veci, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sme tieto eh, ciele stratégie Európa 2020 mohli zrealizovať. Eh, čo sa mňa týka, sme na správnej ceste s týmto rámcom, ktorý sme si tu stanovili. A teraz sa príjmajú krok za krokom programy, ktoré sa teraz realizujú, ale musíme dávať veľký pozor na to, aby prostriedky e, politiky súdržnosti sa naozaj e, vynakladali efektívne. To je pre mňa dôležité a ja dúfam, že pán spravodajca tieto body prevezme do svojej správy, ale ja mám v neho plnú dôveru. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje ďalší tieňový spravodajca, pán eh, Dimitrius Papadimoulis, ktorý nie je prítomný. Mr. Roper, will you take the floor? Yes, thank you. Pan Roper. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja zablahožela spravodajcovi. A ja som viac než 20 rokov pôsobil v lokálnej politike v Litve. Bol som dokonca predsedom konfederácie obcí, čiže ja veľmi dobre poznám regionálnu úroveň a viem, s akými problémami je najčastejšie konfrontovaná. Ja som sa zúčastnil všetkých schôdzok s tými spravodajcami a budem tak robiť aj do budúcna. A myslím si, že takýmto spôsobom dosiahneme to, že tie ciele strategie OPA 2020 nebudú rozriedené, tak povediať. Momentálne sa situácia v členských štátoch naozaj výrazne líši, čiže je potrebné sa na to pozrieť naozaj cez lupu, kde je situácia lepšia, kde horšia veľmi evidentné sú problémy na sektore dopravy. V Nemecku platí minimálna mzda a s tým súvisia problémy, ktoré vznikli v iných členských krajinách. Čiže musíme sa naozaj snažiť robiť všetko, čo je v našich silách, aby tie rozdiely medzi krajinami neboli také výrazné, ako teraz sú. Ten strategický investičný fond musí uh, mať decentralizovanú štruktúru tak, aby naozaj dokázal prispieť k realizácii koheznej politiky, tak ako si to želáme. Spravodajca okrem iného povedal, že spravovanie, tá viacúrovňová správa musí byť realizovaná. Samozrejme, ja mám v tejto oblasti skúsenosti z mojej krajiny pretože my sme k našej krajine, keďže bola malá, pristupovali dlho ako k jednému jedinému regiónu. Čiže tá centrálna moc bola takým určitým tutorom celého regiónu a aby sme dosiahli konkrétne výsledky, na to je potrebné, aby všetky členské krajiny uplatňovali regionálnu politiku spôsobom, takým, aby to naozaj nebolo iba na papieri alebo niekde v e, úrovni cieľov, ale aby to naozaj bola realita, aby sa to pretavilo do reality a aby sa naozaj jednotlivé úrovne správy rešpektovali. Výbor regionov musí zohrávať dôležitú úlohu, regionálne a lokálne právomoci musia byť vo väčšej miere zohľadnené. A to bude by situácia naozaj eh, win-win, eh, naozaj výhodná pre všetkých, pretože eh, lokálne orgány par excellence zastupujú miestne záujmy a naozaj je v ich záujme dosahovať ciele a takto bude potrebné, takto bude jednoduchšie prilákať súkromné investície a tak ďalej a tak ďalej. Takže to všetko sú dôvody, pre ktoré musíme podporovať takýto systém, tak aby naše regióny mohli naozaj napredovať. Takže centrálna úroveň, áno, v poriadku, ale nemôže nejakým spôsobom e, v politike zdaňovania alebo dotácií nejakým spôsobom uberať právomoci regionálnym úrovniam. Správa sa povedal, že nás čas tlačí, keď sa obzrieme späť na obdobie 2013, v Litve 18 fondov bolo využitých práve v oblasti regionálnej politiky a ten zvyšok ostal na centrálnej úrovni. Čiže na národnej úrovni sa rozhodovalo, čo sa má robiť a v ktorom regióne krajiny. A toto ja nepovažujem za dobrý prístup. Takže naozaj je potrebné pristupovať e, k tomu tak, aby aspoň 50 prostriedkov bolo v rukách regionálnych, lokálnych e, orgánov, tak aby to rozhodovali o ich využití. A v začiatku každého nového programovacieho obdobia je potrebné nejakým spôsobom aktualizovať pravidla. Ak 70 projektov v súvislosti s týmito fondami realizuje lokálna úroveň, je potrebné, aby mohla aj rozhodovať, aby bola lepšie zapojená. Je potrebné zvoliť aj administratívnu záťaž v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo budú mať teraz kolegovia, ktorí by sa chceli zaradiť do diskusie. Pán pán Nistelroj. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to máme na začiatok dobrý rámec, ale jedna poznámka z mojej strany. Európska komisia príde s hodnotením v roku 2016 a my teraz máme správu iniciatívy, takže nemusíme sústrediť na celú tú tému EU 2020 vo všeobecnosti ľudia myslia, že je v poriadku, teda v tomto dotazníku, ktorý sme rozdali, e, že je to dobrý smer, áno, inteligentnejšie, e, zelenšie riešenia, viac ľudí v práci. Ale mali by sme sa teraz viac zaoberať tým, že budeme hľadať naše vlastné nástroje, ktoré máme v nariadeniach a e, mali by sme zaoberať tým, či naozaj majú lepšie, lepšiu výkonnosť než v prípade e, minulosti a Lisabonské stratégie. Teraz máme EU 2020 a nové úpravy. Nechceme e, financie míňať na všetko. Nie, európske peniaze sa majú vynakladať na tieto ciele, ale pri nich očakávame výsledky. Takže tu máme tieto indikátory, ktoré sú veľmi dominantné v celom systéme. Takže mali by sme si e, vziať čas a pozrieť sa na náš systém e, toho, ako to e, vyzerá v praxi, čo to prináša. aj ten byrokratický element. Mali sme tu ciele na dosadnutie EU 2020 a teraz si zoberme čas pretože momentálne máme menej práce v našom výbore, diskutujeme a tak ďalej, ale mali by sme byť pripravení na to, že niekedy sa veci e, rýchlo menia e, aj e, vonku, mimo regionálnej politiky, než vo vnútri. A ak tu vidíme veci, ktoré by sa mali prispôsobiť, tak by sme mali aj vlastne e, v tomto rámci diskutovať o tom, či sme docelili naše e, ciele alebo nie. Takže máme teraz viac času, pretože Celá tá hlavná diskusia sa bude viesť až budúci rok. Teraz tu máme našu vlastnú iniciatívu, takže zoberme si všetok ten čas, ktorý treba, urobme si čas a e, zaoberajme sa takým prehodnotením, ktoré nám môže byť veľmi užitočné neskôr. Ďakujem, pán Van Nistelrooy, pani Breso. Ďakujem, pani predsednička dve stručné e, poznámky a potom samozrejme budeme diskutovať na základe textu, ktorý nám kolega predstaví. Myslím si, že ako pripomenula diskusia e, v súvislosti so správou, komisia e, ktorú komisia predstaví k e, Európe 2020, my by sme mali požiadať komisiu, aby nám predostrela analýzu problémov, ktoré vyvstali v období krízy. Európa 2020 e, bola e, vyvinutá ešte pred krízou a potom došlo ku kríze, ktorá zmenila radikálne ekonomický a sociálny kontext v Európe. A tak by sme nemali očakávať iba e, obyčajnú rutinnú revíziu, ale komplexnejšiu, ktorá by analyzovala aj naše stratégie a to, či tieto obsahujú tú potrebnú flexibilitu e, na to, aby e, sa prispôsobili zmenám v spoločnosti a vo svete. Môj dojem je, že naše stratégie ostávajú akési rigidné bloky. Možno sú, zau, sú zaujímavé, e, dá sa s nimi veľmi súhlasiť, ale vedia sa len ťažko prispôsobiť e, zmenenej realite. Európa vychádza z princípu programovania. Preto si myslím, že je dôležité, aby modality tejto, e, tohto programovania sa dali adaptovať na zmenu skutočnosti. Inak vlastne e, programovanie Európskej únie nebude také úspešné. Máme tu knihy, e, ktoré obsahujú sny, ale nepretavia sa do skutočnosti, pretože e, nedisponovali tou potrebnou flexibilitou na to, aby sa prispôsobili realite. Takže požiadajme komisiu, aby toto úsolie vykonala, aby sa zaoberala týmito štruktúralnými otázkami, e, pokiaľ ide teda e, to, ako sú nastavené tieto veľké európske stratégie. Ďakujem. Nejakí ďalší kolegovia? Tomašič. The floor is yours. Takže pani Tomašič, môžete hovoriť? Predovšetkým sa ospravedlňujem, prepašte, bola som v, v výbore Petý na trialógu. Dobre, a teraz budem hovoriť po chorvátsky. 2020 pokrenuté u svietlo. Takže stratégia Európa 20, 2020 eh, bola spustená, aby sme sa vyrovnali s hľadobnými výzvami v rámci EÚ Bohužiaľ, niektoré členské štáty naďalej sú vzdialené splneniu cieľov tejto stratégie a vďaka dlhej hospodárskej kríze a poklese verejných investícií neboli schopné tieto štáty prispieť eh, k plneniu eh, pre všetkým jedného cieľa, to je 75% na zamestnanosť do roku 2020 a väčšina z tých vízie od roku 2010 nezmizla, väčšina z nich sa len zväčšila. A vlády, miestne aj národné, by mali využiť túto stratégiu, aby si merali vlastný pokrok, aby si lepšie vmenali overené metódy. E, národné programy, ktoré by mali viesť k udržateľnému inteligentnému rastu, neberú do úvahy E, regionálne rozdiely alebo politické opatrenia, ktoré sú implementované miestnymi a regionálnymi vládami v súvislosti s väčšinami s väčšinou cieľov stratégie. Toto je dôsledok prístupu z hora nadol zo strany členských štátov pri predstavovaní svojich vnútroštátnych cieľov. A vyzerá to tak, že sa nesnažili konzistentne využiť príležitosti, ktoré im poskytujú dohody o riadení viacerých úrovniach. A preto kombinácia prístupu z hora nadol a z dola nahor pri plánovaní a stanovaní cieľov, toto by mohlo pomôcť pri plnení stratégie. Toto by taktiež e, malo viesť e, k zapracovaniu rozdielu medzi tými regiónmi. A týmto spôsobom by revidovaná stratégia má lepší potenciál pri odstraňovaní prekážok na ceste k inkluzívnemu a udržateľnému rastu jednotlivých členských štátov a taktiež by to e, zosilnilo potenciál jednotlivých opatrení v členských štátoch. Before, before. Okay, Mr. Arimon. Takže pán Arimon. Ďakujem len veľmi stručne. Myslím si, že to je jedna veľmi zásadná vec a je dôležité v súvislosti s stratégiou 2020. Tá znamená, že tu vytvárame rast a pracovné miesta. A dôležité to bude a veľmi významné aj to, aby štát alebo región mohol investovať, alebo to spoločenstvo, aby mali finančné prostriedky, aby mohli investovať do týchto rentabilných a dobrých projektov do budúcnosti. A myslím si, že máme tu aj fiskálny pakt a dvojbalíček, šesťbalíček. Máme tu regióny, rôzne komúny, štáty, ktoré majú obrovský problém investovať do projektov orientovaných na budúcnosť. Pretože je tu ešte sú tu ešte tie výzvy z roku 2010 a v podstate tie investície neprichádzajú. A myslím si, že my ako Európsky parlament aj výbor REGI v rámci tejto správy by sme túto myšlienku mali ešte prediskutovať. To nie je len moja vlastná myšlienka, ale hovorí sa o nej dosť. Takže pokiaľ to tak ponecháme, tak v podstate verejné investície nebudú e, v budúcnosti možné. Že v podstate e, ten verejný sektor e, to musí, musí mať tie peniaze v ruke. Nemôže to robiť cez súkromný podnik. Takže to je myšlienka, ktorú by sme aj v rámci tejto správy, ktorú by sme sa mali zaoberať, môžeme k dispozícii tie najlepšie princípy, ale pokiaľ štáty a regióny nebudú môcť investovať, tak nám to bude všetko na nič. Ďakujem. A teraz pani Maletič. Ďakujem. Súhlasím s kolegami, že je veľmi komplikované v rámci krízy a za komplikovaných okolnosti dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, pokiaľ nezmeníme náš spôsob práce a náš prístup. Podobá sa to tomu, čo sa deje v rámci koheznej politiky. Tu sme zmenili medzi rokmi 2007 a 2013 a potom porovnaním s rokmi 2014 až 2020. Je to rozvojová politika, ktorá môže prispieť splneniu cieľov stratégie Európa 2020. Avšak prepracovanie stratégie a stanovených cieľov je veľmi dôležité. Robíme to v správnu chvíľu, aby sme zarušili do roku 2020 dobrou kvalitu výsledkov. Ďakujem. Ďalej pán Walsh. Za komisiu. Je here? No. Je tu vôbec? Nie. Nebude to pán Walsh, ale budem hovoriť prvá ja. Som z generálneho sekretariátu komisie. Takže najprv chce poďakovať za vaše vyjadrenia. Sú to očividne teda aj otázky, ktorými sa zaoberáme pri príprave toho polo, tej polčasového prepracovania a posúdenia našej stratégie Európa 2020 v priebehu teda tých prípravných prác. Chcem povedať len pár vecí. Nedávne udalosti v súvislosti s Európou 2020 a koheznou politikou už boli vyjadrené v rámci niektorých vyhlásení a niektoré kroky už dlaždia cestu k posúdeniu stratégie. Pred rokom sme vydali oznámenie, sme analyzovali súčasnú situáciu, znamenaný pokrok v súvislosti s cieľmi Európy 2020. Potom sme spustili verejné konzultácie, o tom sme hovorili teda v prebehu mesiacov majaž október 2014 a potom prebehne táto prepracovanie v dvoch krokoch. Ten prvý krok už sme robili 2. marca 2015, keď komisia zverejnila výsledky tej spomínanej verejnej konzultácie spoločne s aktualizovanou správou ohľadom aktuálnej situácie z tejto stratégie podľa jednotlivých cieľov a podľa členských štátov. Dostali sme viac než 700 príspevkov v rámci našej verejnej konzultácie a tie hlavné body, ktoré boli zdôraznené v jednotlivých vyhláseniach, naznačovali, že stratégia ako taká je v poriadku, čo týka cieľov e, vytvárania alebo podpore rastu, vytvárania pracovných miest do roku 2020, že dobre rieši výzvy pre EÚ. Hlavné ciele sú naďalej vnímané, e, ako sa riešia na základe e, dobrých nástrojov. E, ďalej, jedna vec, ktorú sa musíme zamyslieť, to je taká, také slabé miesto stratégie, o ktorom ste hovorili aj dnes aj vy, to je tá potreba lepšie do toho zapojiť rôznych aktérov. A nehovorím tu len o miestnych a regionálnych orgánoch, ale hovorím o rôznych aktéroch v rámci stratégie. Vyzerá to tak, že treba zaručiť takú väčšiu zodpovednosť, konkrétnu zodpovednosť jednotlivých účastníkov v rámci stratégie. Druhý krok príde na konci roku 2015 Komisia predstaví konkrétne návrhy pre prepracovanie stratégie. Takže v oznámení 2. marca komisia zatiaľ ešte nezaujala stanovisko. Je to len taká faktická správa a referuje výsledko verejnej konzultácie. Samozrejme pre nás politika súdržnosti, o tom sme hovorili vo viacerých oznámeniach, politika súdržnosti je pre nás v podstate hlavným spôsobom, ako dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020. E, miestne regionálne orgány tu hrajú kľúčovú úlohu, predovšetkým, že prebehla reforma politiky súdržnosti, kde sa potom môžeme lepšie zameriavať na ciele stratégie Európa 2020. O tom hovoríme aj v našej analýze. A na čo sa budeme zameriavať v rámci teda prepracovania stratégie je, sú tie zistenia nie len e, v rámci, naprieč členskými štátmi, ale aj v rámci rôznych členských štátov. A často e, vplyvom krízy dochádza e, k väčším rozdielom v rámci členských štátov a nie len medzi jednotlivými členskými štátmi. A teraz kolega možno chce doplniť, čo som povedala. Ďakujem. Ďakujem, pán Walsh, dám vám slovo, ale prosím iba krátko. Ďakujem, pani predsednička. Len pár slov na záver. Tá osnova, ktoré hovoril spravodajca, to je veľmi dobrý e, východiskový bod. Vítame aj prácu vášho výboru a myslím si, že mnohé kľúčové body v rámci reformovanej politiky súdržnosti boli taktiež inšpirované Stratégiu Európa 2020. Chcem teraz hovoriť o dvoch, troch prvkoch, kde komisia študuje, ako, alebo skúma, ako to posilní stratégiu. Podáme vám neskôr tento rok správu ohľadom výsledkov rokovania v tejto súvislosti. Takže prvá vec, o ktorej ste viacerí hovorili, Politika súdržnosti je takým laboratórium, laboratórium pre riedne na viacerých úrovniach. My tento princíp tam podporujeme, máme tam etický kódex a taktiež máme spoločné riadne členskými, štát, členskými štátmi a mobilizujeme miestnych a regionálnych aktérov, aby prispievali k plneniu cieľov našej politiky, ktoré, potom sú oni konkrétnejšie zameraní, taktiež sme viac zameraní na výsledky. V spolupráci s členskými štátmi a s regiónmi sa snažíme stanoviť konkrétne e, vnútroštátne a regionálne cieľa v rámci tejto politiky. A toto všetko je súčasťou plánovacieho procesu 2014 až 2020. Prinášam to veľmi cenné poznatky, a uvidíme, akým spôsobom regiónne členské štáty môžu uzavrieť e, medzery, nedostatky na ceste k tým hlavným cieľom. Takže my sme skutočne otvorení spolupráci so spravodajcom aj s vašim výborom, aby sme dosiahli dobré výsledky. Ďakujem, pán Huáš. Chcete sa ešte na záver vyjadriť? Ďakujem. Len rýchlo. Pani predsednička, Chcem rýchlo poďakovať za všetky vaše vyjadrenia. Ja som si zapísal niektoré nápady, ako napríklad e, znížiť mieru administratívne záťaže, viac právomoci pre regionálne a miestne orgány. Všetko toto už poznáme. V Portugalsku sa hovorí, že miestne orgány investujú v podstate viac než centrálne orgány. Takže myslím si, že je to takto bežné. Ďalej sa musíme prispôsobiť konkrétnym podmienkam, konkrétnej realite, musíme prispôsobiť naše ciele. A chcel som povedať, že štrukturálne fondy by nemali slúžiť na to, aby sa z toho len živila ekonomika. Musia ju predovšetkým transformovať. Chcel by som poďakovať ešte raz za túto príležitosť ja mm, budem pamätať na všetko, čo ste tu dnes povedali. Budem sa snažiť e, tomu pristúpať konštruktívne. Je to iniciatívna správa. A napriek tomu, že to nie je príliš ideologická téma, myslím si, že môžeme dospieť k dobrým výsledkom. Ďakujem. Vy ste hovorili už o harmonograme pre budúce diskusie a pre schválenie iniciatívnej správy. Takže teraz prechádzame k ďalšiemu bodu našho programu, to je hlasovanie. Tu by som vám rada pripomenula počet možných hlasov za každú politickú skupinu. Som veľmi rada, že tu máme také zastúpenie sú tu plnohodnotní členovia, aj zástupcovia, ale chcela by som vám pripomenúť, že nie, nie je povolených viac než 12 hlasov za EPP, nie viac než 11 hlasov za sociali... Pardon, je to 13 EPP a 12 socialisti. Prepačte. Takže 12, 12 socialisti a demokrati pretože ste teraz to mali jedného, o jedného viac. Len vám to chcem pripomenúť. Dobre. Yes, we... Takže... Teraz Začíname prvým bodom nášho hlasovania. Tu máme signál hlasovanie možnosti ekologického rastu pre malé stredné podniky. Spravodajcom je pán Dan Nika. Dobre, takže môžeme hlasovať. Dobre. Začneme pozmeňujúcim návrhom 8. Máme tu žiadosť o ústny pozmeňovací, pozmeňujúci návrh spravodajcu. Namieta niekto proti tomu? Nie. Takže ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Chcete niečo povedať? Nie. Je to v poriadku, je to tam napísané, takže každý si to môže prečítať. Dobre, takže teraz hlasujeme pozmeňujúci návrh s ústnym pozmeňujúcim návrhom za proti, zdržali sa, prijaté. Teraz kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz kompromis 10, Kto je za? Kto je proti? Kto zdržal? Prijatý. Teraz kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto zdržal? Prijaté. Teraz kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 19. Alebo prepašte, pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Áno, prepačte. Áno, samozrejme. Je to ústny pozmenujúci návrh. Je niekto proti tomu ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie. Dobre. Teraz hlasujeme za pozmenujúci návrh 19 ústnym. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Ďakujem vám za vaše pripomenutie. Teraz pozmenujúci návrh 20. To je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Samietnutý. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Pokračujeme kompromisom 9. Kde to tu mám? Aha, tu. Takže kompromis 9, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 7. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme kompromisom 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Urobíme to elektronicky. Hlasujte. Nech sa páči. Hlasoval každý? Koniec hlasovania. 34 hlasov za, 2 proti, 1 poslanec sa zdržal, takže stanovisko bolo prijaté. Varela vďaka the next. Mr. Van Mr. Van Nistelrooy, would you like to... Pán Van Nistelrooy, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Áno, áno. Minútku na zo pár poznámok, lebo sa uplatnila veľmi osobitná metóda. Času nebolo na zvyš. Mali sme možnosť pracovať iba v angličtine. A ja som sa tešil veľkej podpore tým spravodajcom, tým spravodajcov. Podajal som debate ku kompromisom, je ich tuším 18. Snažil som sa teraz zohľadniť to, čo povedali kolegovia, aby sme dostali k jednotnému pohľadu na tento nový finančný nástroj. No a my sme prvým výborom, ktorý o tejto téme hlasuje budget a ECON teraz hovoria práve o správach Bulman a Fernández a ja môžem povedať toľko, že v našich kľúčových bodoch a v rámci tých kompromisov už máme niektoré veľmi zásadné body vyriešené, čo ešte nebolo vyriešené, sa dá vyriešiť v neskoršej fáze. Ešte zopakujem, času nebolo veľa a preto by som chcel navrhnúť, aby sme sa pozreli na tú výkonnostnú rezervu, či by sa nedalo v tejto súvislosti niečo urobiť. Takže tento návrh som ja prezentoval, ale nejako to nebolo veľmi dobre prijaté. Ja som to návrhol z Konstance Krell a náprv s tými spravodajcami sme dospeli k jasnému záveru v tom zmysle, že nie je korektné venovať sa národným úrovniam v súdržnosti, v kohezii, že o tom toho hovoriť nie je na mieste, pretože naše fondy sú v rukách národných štátov a tak by to aj malo ostať. Potom ponaučený som začal pracovať na kompromisnom texte, v ktorom vyzývam Európsku komisiu, aby sa venovala všetkým možnostiam a to je súčasťou toho ústnopomňovacieho návrhu, ktorý sa tam nachádza. A v posledných pár dňoch som sa znova spojila s tými spravodajcami tak som im dal, aby sa na ne pozreli a z ich reakcií vyvstalo, že ten nápad je dobrý, byť aktívnejší, aby náš výbor teda uplatňoval aktívnejší prístup a ak je to možné, aby sme sa venovali tej výkonnostnej rezerve v závere celého tohto obdobia 2018-19 aby sme si stanovili ďalší postup v súvislosti s týmto nástrojom. My ako výbor regií sme neboli potešení touto rezervou, ani parlament ako celok nebol potešený, lebo je to vlastne vyňatie prostriedkov zo skutočných reálnych programov a to sa nám nepáčilo. Takže naozaj na mieste, aby sme to kontrolovali, samozrejme v príslušnom právnom rámci, aby sme kontrolovali možnosti ďalšej diskusie súvislosti s touto rezervou. Ja osobne, ja osobne si myslím, že robíme kopu dobrých vecí v koheznej politike, z ERDF napríklad. Veď sme boli ako delegácie v rôznych tých technických parkoch, tých kampusoch a tam je to dobre všetko vybudované, platí sa za to a potom sa tam vrátime o pár rokov a už je to poloprázdne, poloprázdne, lebo tie firmy, ktoré tam majú pôsobiť, nedostávajú úvery od bank, tie peniaze nečučú do reálnej ekonomiky. A ten nový finančný nástroj by mal byť práve príležitosťou takého dlhodobejšieho investovania, možno aj rizikovejšieho, 20-30 rokov, čo umožní oveľa lepšie stimulovať tú absorpciu v reálnom hospodárstve. Čiže je potrebné tú situáciu vnímať aj na pozadí krízy a pomalého vymaňovania sa z krízy. A ja teda navrhujem v tejto fáze, aby sme hlasovali. A ja vám potom poviem, keď sa tam dostaneme v hlasovacom zozname, aby sme teda hlasovali o texte s ústnym pozmeňovacím návrhom v úvodnom ustanovení, teda aby to nebolo v samotných článkoch, ale aby to v texte tak či tak bolo. Ja som to tam stiahol z toho textu a upozorním, vám na, upozorním vás na to, keď sa k tomu dostaneme. A na záver, pani predsednička, ak si dokladí otázku, či je potrebné to urobiť teraz, nie, nie je to absolútne potrebné, ale je posled, potrebné vyslať signál. Ak to neurobíme, a ja si spomínam, keď sme sa rozprávali o tej územnej dimenzii, náš výbor prišiel s nejakými nápadmi a komisia potom prišla neskôr a dokonca to skončilo aj v zmluvách. Synergie, spoločný technický rámec, my sme pripravili ten text ako parlament a rada sa toho chopila. Čiže prečo to neurobiť aj teraz, keď máme nejaký nápad, prečo ho tam nedá do toho textu. Ja to teda budem avizovať ako ústny pozmeňovací návrh, keď sa k tomu v hlasovacom zozname dostaneme a poprosím vás o podporu. Ďakujem. Thank you. Thank you for this extension. Ďakujeme pekne za tento doplnok v diskusii. Nebojte sa, je to v poriadku. Takže ideme hlasovať. A začneme hlasovaním o Európskom fonde pre strategické investície, správa Nistelroj. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 92. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 105. Kto je za? 105. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme 110. Po častiach prvá časť Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Hlasujeme treba o prvej časti a pokračujeme 115. 115 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 116. Za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 117 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 102. 102. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pokračujeme 102 treťou časťou. Kto je za? prepačte. OK, what is, what they will... Dostávam tú informáciu, že došlo k zmenám. Zmeny vraj boli zaslané politickým skupinám včera, asi to bolo neskoro večer, že? Áno, naozaj veľmi neskoro večer. Čiže došlo k zmene Potrebujete čas konzultovať skupiny. Máme tu tretiu časť. Môžete nám povedať, o čom hlasujeme? Lebo ja som mala pocit, že máme najaktuálnejší zoznam. Ide o tretiu časť návrhu 102. Ide o tretiu časť 102 k odseku 3. Včera večer vám to poslali. Čiže ideme hlasovať o tej tretej časti 102, hej? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 131, 131. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 132 za proti kto sa zdržal zamietnuté 133 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 135, 135, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 6. Za. Proti. To sa zdržal? Prijaté. 150. Za. Proti. Kto sa zdržal? zamietnuté. 154. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pokračujeme kompromisom 7. Ide o hlasovanie po častiach. Prvá časť. budú dve tie časti. Takže kompromis 7, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté, teraz druhá časť, za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Teraz pokračujeme 156, 156 za, proti, kto sa zdržal, toto musíme overiť. Overujeme, hlasujeme, hlasujte. Koniec hlasovania. Za socialistov hlasujú dvaja naviac. Dobre, už takto. Kon, ukončím hlasovanie a spustíme ho znova, hej? A ešte spomínam, že sú tu náhradníci. Poprosím týchto, aby nehlasovali. Takže overujeme 156 elektronicky hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania. No. Hlasovalo 37 poslancov, 19 z nich za, 18 proti, čiže prijaté Teraz 157. Kto je za? Ešte stále kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Aj to musíme overiť. 157. Elektronicky nech sa páči. Hlasujte teraz. Konec hlasovania. A výsledok je ten istý. 20 za, 19 proti, čiže schválené. Pokračujeme návrhom 158. 158. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Teraz je to už jasné, že tento návrh bol zamietnutý. Pokračujeme 163. Nie. Návrh 14. Návrh 14. Kde to máme? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Návrh 14. Hlasujte. Konec hlasovania. 24 za, 15 proti. Prijaté. Návrh 15. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 165. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz pokračujeme návrhom 16. Návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 17. Za proti, kto sa zdržal, to overíme. Návrh 17, elektronické hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Dvadsať dva za, sedemnásť proti prijaté. Teraz kompromis 8 za proti to sa zdržal prijaté návrh 20 za proti kto sa zdržal zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté Pokračujeme návrhom 30. Návrh 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmevací návrh 31. Nie, ten odpadáva pretože sa neprijal pozmeňovací návrh 86. Pozmeňovací návrh 36 odpadáva, pretože sme 89 nepridali a teda prejdeme ku kompromisu 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz e, prejdeme e, k ďalšiemu bodu za proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz e, kompromis číslo 14. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 55. Kto je za? proti. Zdržali sa, musíme sa skontrolovať. Pozmeňovací návrh 55, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is closed. <coughs> Hlasovanie je ukončené. 24 za, 15 proti. Takže návrh je prijatý. Teraz prejdeme na 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 66 teraz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmiaci návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme skontrolovať. Pozmiaci návrh číslo 70. Kontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. We have 19 in favor. 19 za, 20 proti. Návrh je zamietnutý. So we go now to amendment 71. návrh 70. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Návrh 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Prejdeme teraz k 73. Chcete si to skontrolovať? Chcem sa vedieť k 75 Teraz sme ešte stále pri 73-ke. Najprv 73 potom 75 Takže 73 tam máme ústny pozmeňovací návrh. Je nejaký, nejaká námietka voči nemu? Nie, dobre, takže hlasujeme 83 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 74. Pozmeme si na 84. Nie. Prejdeme teda k návrhu 75. Ospravedlňuje sa pani predsednička. Tu máme požiadavku o ústny pozmeňovací návrh je niekto e, proti vášmu pozmeňovaciemu návrhu? Plne chápem to, čo povedal spravodajca na začiatku, ale poznám e, tie ťažkosti e, aj s národnou obálkou a aj e, kvôli tomu e, tej časovej medzere, ktorú sme tu mali. Chcela by som požiadať, aby pán spravodajca akceptoval ústny pozmeňovací návrh k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Ak by ste umožnili, e, dovolili, je to veľmi jednoduché. Žiadame komisiu poskytnúť rozpočtovým orgánom v kontekste midterm revision to, čo, aké možnosti existujú, aby bolo možné e, mobilizovať garanciu aj z iných programov než Quality Europe Facility a Horizon 2000. No to ide tým istým smerom, ako ten pôvodný návrh, ale nevytvára také ťažkosti, e, e, ktoré sme tu pôvodne teda mali, aby sa neznižoval rozpočet koheznej politiky. Ja dúfam, že bude tu možná podpora zo strany výboru pre tento návrh. amendments now. Takže teraz tu máme dva ústne pozmeňovacie návrhy. Ja vás poprosím o trošku strpenia, aby sme počkali, či to pán Van Nistelrooy akceptuje takúto zmenu toho pôvodného ústneho pozmeňovacieho návrhu. Chcete niečo povedať? Pán Van Nistelrooy. Teraz som len dostal tento text a e, úprimne povedané to veľmi otvorený prístup so všetkými možnosťami v rámci e, priebežnej revízie pokiaľ ide o to, čo sa teraz deje so e, zárukmi, zárukami, pokiaľ ide o CEF aj Horizon 2000, je škoda, že sa tu už nespomína explicitne tá rezerva, ale chcel by som poprosiť pani Krell, aby v tej diskusii, ktorá e, vyvstane, lebo tu sú všetky možnosti, aby sme tam mohli aj zahrnúť e, tú rezervu so všetkými obmedzeniami v tej kľúčovej diskusii. A ja som teda viedol s komisiou e, túto diskusiu. Oni e, ma o to žiadali, takže toto ide možno ešte iné veci môžu vystať, ale nechceme teda vyňať e, v tú túto revíziu. Nie, nie, nevynímame to, pretože hovoríme, že komisia nám má niečo navrhnúť. A my očakávame, že to nebude iba Horizont 2020 ACF. A to zahrňa všetky návrhy, ktoré len komisia môže urobiť. Dobre, váš spravodajca nie je najšťastnejším eh, eh, mužom dňa, ale vidí, že je možné eh, tam jeho návrhy zahrnúť. A je to osobitný návrh, ktorý je ale v línii s celkovým kompromisom, takže môžem ho akceptovať. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi dôležité, aby sme tu zachovali tú líniu, celkovú líniu kompromisov, pretože e, budeme mať príležitosť diskutovať ešte raz o tejto veci s komisiou, keď e, komisia predstaví revíziu všetkých alternatív, vrátanie e, tejto výkonnostnej rezervy. Dobre, takže teraz tu v podstate máme jeden ústny pozmeňovací návrh. A vy ho akceptujete. Vám sa chce vyjadriť. Eh, mohli by sme mať eh, eh, tento text. Je to veľmi kľúčová otázka pre našu politickú skupinu a celé naše hlasovanie závisí od tejto formulácie, takže my to pred hlasovaním si chceme preštudovať. Potrebujete trošku času na to, aby ste si to prezreli dobre. Áno, toto naozaj je kľúčový moment v hlasovaní, takže nech sa páči. We can have one minute. Yes, you have one minute to... Uh... Áno, máte minútku na to, aby ste si preštudovali text.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 Takže ďakujem všetkým. Máme tu teda tento ústny pozmeňovací návrh. Je niekto, kto je proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Ďakujem. Takže hlasujeme za pozmeňovací návrh 75 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. Tento ústny pozmeňujúci návrh je prijatý. A teraz 76. Eh, Kto je za? Proti? To si musíme skontrolovať. Teraz 76. Elektronicky to kontrolujeme. Hlasovanie ukončené. 18 e, za 20 do 21 proti, takže návrh 76 je zamietnutý. Teraz návrh číslo 77. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme skontrolovať. Kontrolujeme elektronický pozmeňovací návrh 81. Eh, Otváram hlasovanie. Hlasujte teraz, prosím. Hlasovanie je ukončené. Okay. I can we It is. It will be easier if we. Bude jednoduchšie, ak zopakujeme hlasovanie. Zamietame výsledok predchádzajúceho hlasovania, opakujeme elektronické hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 81. Nech sa páči. Otváram hlasovanie, hlasujte prosím. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Dobre, takže vidíme všetci tento výsledok. Pozmeňovací návrh 81 je akceptovaný. Pozmeňovací návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Pozmevací návrh číslo 84, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Máme 32 za 6 proti. Ďakujem spravodajcovi, ďakujem všetkým a ďakujem za kompromisy. Ďalšie hlasovanie bude o opravnom rozpočte číslo 1, Európsky fond pre strategické investície. Spravodajca je pán Fan Nistoroj. Dobre, nikto sa nevyjadruje, takže začíname hlasovať. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Ten je stiahnutý, pretože alebo z dôvodu toho prvého. Takže, teraz pozmenujúci návrh 3 za, proti, držali sa, prijatý. 4 odpadá, 5 takže za, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky. Takže pozmeňujúci návrh 6 elektronicky môžete. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Devetnáct za, 20 proti. Takže je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 10. Za. Proti zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 14 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Chce niekto niekto povedať? Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Takže hlasujeme pozmeňujúci návrh 14 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa Prijatý. Ďalej záverečné hlasovanie. Prosím, hlasujte elektronicky. Môžete hlasovať. Môžete hlasovať teraz. Uzatváram hlasovanie. Tridsať za a piati proti. Takže správa je schválená. Ďakujem spravodajcovi. Urobili ste dobrú prácu. Ďalej budeme hlasovať o... Tu máme len jedno hlasovanie celkové. Takže je to zmena nariadenia rady číslo 13.1 z 2013, ktorým sa označuje viacročný finančný rámec na roky 2014 až 2020. Takže jedno hlasovanie. Takže elektronicky to bude. Môžete hlasovať. Ešte môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 39 za. Ďakujem. Ďalej. Ďalšie hlasovanie sa týka... Máme tu návrh opravného rozpočtu číslo 2. Takže nikto nechce nič povedať, takže Začíname sa návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. 3. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 3. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Overíme si trojku, prosím. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. No už 18 za, 20 proti, takže pozmeňujem sa vrch 3 sa zamietam. Ďalej, kompromis 1. To je hlasovanie po častiach, dve časti. Takže prvá časť to je za, to je proti. I'm sorry. I'm... Aha, prepačte. Zabudnite na toto hlasovanie, čo teraz prebehlo. treba sa točiť stránku ešte. Takže je tam ústny pozmenujúci návrh. Je niekto proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Dobre. Takže teraz hlasujeme o kompromise 1 v prvej časti s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prepašte, ja sa zdržiavam hlasovania. Prijatý. Druhá časť. Kompromisu 1. Môžete zapnúť mikrofón, prosím. Nie som si istý, ako môžeme povedať ho prijať prvú časť bez týchto slov a potom budeme pokračovať tak, ako je to tam napísané. Áno, tá prvá časť je bez tých slov, tieto slova a potom druhá časť je tam tie slova. Nie je to úplne jasné. Takže, predsednička, toto sú dve časti hlasovania. Je tam možno treba povedať tieto slova rovnaké, ale v dvoch rôznych ocekoch. Takže to je to vysvetlenie. Takže Druhá časť kompromisu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej. We go now to Takže pozmením sa vrch 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. na vrch 5. Hlasovanie po častiach. Dve časti. Takže prvá. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Druhá časť. Kto Druhé, ja som myslela, že pozmeniť návrh 5 je súčasťou kompromisu 1 a nie je treba o ňom hovoriť, hovorí pani Krell. Áno, prepašte, že vám do to skáčem. Máte pravdu, hovorí predsedajúca. Ja mám nesprávny hlasovací zoznam, takže pozmeniť návrh 5, 6 a 7 a aj 8. Tie odpadajú, pretože sme schválili kompromis 1. Takže pokračujeme pozmenujúcim návrhom 9. Aha, ten je stiahnutý. Stiahujete ho? Áno, dobre. Takže Kompromis 2. Dobre, to je krátky hlasovací zoznam na základe tých chyb. Takže kompromis 2. To je za. To je proti. Zdržali sa. Prijatý. Takže kompromis 2. Ďalej, teraz pozmenujúci návrh 12 Máme tam žiadosť o ústny pozmenujúci návrh. Je niekto proti tomu? Nie. Takže budem hlasovať o pozmenujúcom návrhu 12 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zrali sa? Prijatý. Teraz záverečné hlasovanie Takže prosím, hlasujte elektronicky, môžete. Alebo nie, teraz môžete. Prosím, hlasujte. Zatváram hlasovanie. Ďakujem vám. 37 za. Nikto proti. Do we have more those? Uh, no. Oh, good job. Dobre sme to urobili. Áno, pán Boštinárov, ešte si hovoríte. Pani kolegyňa, milí koleg, pani Hrstnička, milí kolegovia, ďakujem za dobrú spoluprácu, za vaše príspevky. Bol to rýchly postup, ale podarilo sa nám to všetko eh, zaradiť veľmi rýchlo. Ešte vám chcem raz poďakovať. Ďakujem a ja chcem poďakovať spravodajcom, pretože to bola náročná práca, mali sme na ne málo času, takže ďakujem za odvedenú prácu a ďakujem aj všetkým poslancom vo výbore. Takže teraz prechádzame k diskusii ohľadom európskych štrukturálnych emisičných fondov a riadnej e, správy hospodársky záležitostí. To usmernenia pre implementa na vykonanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach. A spravodajcom je pán Blanco López. Mám aj teňových spravodajcov, máme tu zástupcov komisie, ktorí taktiež prispäť do diskusie. Môžete hovoriť pán Blanko López. A prosím, tí, čo odchádzate, odíte potichu a my tu pracujeme ďalej. Takže pán López, môžete hovoriť. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to prvá výmena názorov ohľadom tejto mojej správy v súvislosti s usmerneniami na vykonávanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý sa týka teda makroekonomických záležitostí. Ako povedali poslanci z minulého parlamentného obdobia, makroekonomická kondicionalita je, možná, je možno tým najkontroverznejším aspektom nariadenia o spoločných ustanoveniach v súvislosti s európskymi štruktúralnými investičnými fondami. Tam, boli, tam bol spravodajcom pán Nistoroj za EPP, spolu s pani Konstance Krejl za sociálnych demokratov. Takže pri revízii tejto správe vidím, že sa tam v podstate tam oni navrhovali vypustiť článok 23 tohto nariadenia úplne. Okrem toho, keď sa e, pozerám na pozmenujúce návrhy pred hlasovaním v plenárke, tak vidím, že o to taktiež žiadala GUE a taktiež zelený o vypustenie tohto článku 23. Môžeme teraz dospieť záveru, že článok 23 v podstate si vyslúžil odpor celého parlamentu. Avšak o tých pozmeňujúcich návrhoch sa nikdy nehlasovalo. Spravodajcovia z tej prvej správy vedia lepšie než ja, Eh, akým spôsobom pre prvého čítania bol tento dokument odsúhlasený na rade a na komisii a ako teda prešiel tento článok. Eh, ale v dokumentoch neuvidíte, toto, ako prebiehalo toto rokovanie a dokážete si ľahko predstaviť, aká veľká bola opozícia a protest komisie a rady proti vypusteniu článku 23. A možno tí, ktorí boli prítomní na tom rokovaní, tak si spomenú, čo sa tam vtedy odohralo, čo bolo povedané. V každom prípade, makroekonomická kondicionalita už je súčasťou tohto naredenia, tam zapracovaná. A bohužiaľ, to nemôžeme touto iniciatívnou správu zmeniť. Môžeme sa len pokúsiť o to, aby bola aplikovaná, uplatňovaná čo najvyrovnanejším a najrozumnejším spôsobom. Taktiež usmernenia komisie hovoria o prvej časti článku 23. Tam sa hovorí o znovu pro, o opätovnom e, programovaní štrukturálnych fondov. Netýka sa to druhej časti, kde sa hovorí o pozastavení plynutia fondov. Takže ja som hovoril s viacerými e, poslancami, s teňovými spravodajcami, aby som sa dozvedel, čo predovšetkým ich trápi, aké majú obavy a taktiež teda som sa stretol okrem komisie aj so zastupcami výboru regionov. Takže my tu nemáme zástupcu výboru regionov, ale on medzi nás príde na niektorom z budúcich zasadaní. V každom prípade si prečítate príslušný dokument, je veľmi zaujímavý. Máme tu preprogramovanie prenutia fondov a taktiež e, náklady, administratívna zaťaž, ktorú to spôsobí na e, všetkých úrovniach, aj na mestských a regionálne, na mestské a regionálne úrovni, ako na vnútroštátnej, taktiež teda sa tam to bude mať vplyv na e, inštitucionálnu transparentnosť makroekonomická trans- e, kondicionalita musí slúžiť tomu, aby naša politika súdržnosti bola účinnejšia a udržateľnejšia. A podľa mňa nemôže slúžiť na to, aby sme vylúčili najzadlženejšie regióny, ktoré z dôvodu svojho zlého, zlého, svojej zlej hospodárskej situácie potom na tom budú hospodárske sociálne ešte horšie. Takže musíme odmietnúť, aby regióny a miestne orgány a občania boli paralizovaní preprogramovaní fondov na základe neplnenia požiadaviek makroekonomickej kondicionality. Takže je dôležité sa dobre inštitucionálne skoordinovať na všetkých úrovniach, aby sme sa vyhli opätovnej centralizácii, ktorá ide proti našej politike súdržnosti. A predovšetkým tu, ma tu znepokojuje, ako to prebieha v tomto aspekte momentálne, keďže naša inštitúcia sa tu chápe ako, že podporujeme e, uplatňovanie princípu makroekonomickej kondicionality. Preto si myslím, že by ste mali venovať veľkú pozornosť mojej správe a očakávam vašu podporu v tomto aspekte. Teraz už nechcem prerušovať diskusiu. Ten návrh e, dokumentu je naďalej ešte otvorený a prístupný vašim pripomienkam a pripomienkam e, tieňových spravodajcov priebehu dvoch týždňov ho pošlo na preklad, bude preložený a potom sa v máji budeme mu venovať v rámci nášho výboru a v júli, po tom, čo prídu pozmenujúce návrhy, o ňom budeme hlasovať. Takže čakám na vaše dojmy, na vaše pripomienky, predovšetkým od tých, o ktorých, s ktorými už som o tom rozprávala, ktorí už viedrili svoje názory. Takže my tu chceme hľadať spoločného menovateľa, ktorý by umožnil, aby táto správa si získala čo najširšiu podporu v tomto parlamente. Preto by som teda chcel dosiahnuť široký konsenzus, ktorý by obsahoval rôzne názory, ktoré potom teda povedú k vytvorení tohto konsenzu, aby sme túto správu mohli vydať na cestu. Ďakujem, pán Blanko López. A teraz dve spravodajcovia. Pán Polčák ako prvý, nech sa páči. Ďakujem. Ja chcem potvrdiť slova spravodajcu. Boli sme v kontakte. A tie fakty, ktoré on ilustroval, je to uvedom článku 23, tak e, tento opis je veľmi pravdivý. Európsky parlament v záujme kompromisu bol nutený toto ustanovenie do textu zahrnúť. Ide o text e, všeobecných nariadení. Manevrovací priestor Európskeho parlamentu teda bol do značnej miery obmedzený spolu s výborom regiónu sme toho názoru, že článok 23 úprava v ňom obsiahnutá môže nespravodlivo postihnúť miestne a regionálne orgány, pretože nárast verejného zadlženia podľa správy o súdržnosti spôsobujú práve činnosti centrálnych orgánov a nie tých miestnych a regionálnych. Tiež súhlasím s tým, že aj výbor regiónov konštatoval, že tie usmernenia sú len parafrázou článku 23 a neprinašajú nejaké upresnenie textu. A preto som toho názoru, že je potrebné naformulovať presnejšie tie pokyny tak aby tam boli jasné kritériá, predvidateľné kritériá, ktoré obmedzia priestor na svoj vôľu, aby sa vlastne vylúčila táto možnosť takéhoto postupu. Európsky parlament by podľa mňa, a povedal tá spravodajca, mal splniť svoju úlohu, ako to očakávajú aj vo výbore regiónov a na regionálnej a lokálnej úrovni, aby ten návod na výklad článku 23 bol jasný, presný. Tiež súhlasím, že prvá časť článku 23, to reprogramovanie, ako povedal spravodajca, že toto je dosť veľké administratívne bremeno, a princípy partnerstva a viadrumové správy musia byť dodržané. Z textu jasne nevyplýva, či ten výpočet kritérií, pokiaľ ide o naplňovanie požiadavku na plnenie, či tento výpočet je už úplný alebo nie. Tiež Niektoré ustanovenia už nemajú zmysel v tejto fáze. Napríklad komisia sa e, zavezuje, že pre programovanie nezačne skôr v roku 2015. To už je evidentné. Keďže máme rok 2015. Ďalej, rozumné zapojenie Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o advokátskú kontrolu, tam v tých pokynoch by článok 23, konkrétne odsek 15, mali byť vyložené viac. Je tam teda napísané, že komisia má priebežne informovať Európsky parlament, čiže toto by malo byť rozpracovanejšie v rámci pokynov, aby úloha EP bola naozaj zachovaná. Parlament dal komisii do rúk veľmi silný nástroj. ale neposkytol návod na použitie. Malo to byť súčasťou týchto pokynov a teda je potrebné to upresniť. Pokiaľ ide o makroekonomickú kondicionalitu, tu mám takú rečnickú otázku na kolegov ako by teda mohla komisia postupovať v prípade Grécka a Francúzska, pokiaľ ide o makroekonomickú kondicionalitu? To by podľa mňa stalo za úvahu pre nás všetkých. Teda, či si vieme predstaviť nejaký postup komisie a či môžeme toto vôbec politicky ovplyvniť. Toľko z mojej strany na úvod a chcem sa poďakovať spravodajcovi za osobnú spoluprácu. Thank you. I'll continue with the... Ďakujeme pekne. Pokračujeme ďalšími tieňovými kladacami. Pani Tomašič, nech sa páči. Ale liepa. Áno, ďakujem. Potrebujeme dobre spravovať koheznú politiku tak, aby sme dosiahli pozitívne vplyvy na regióny a krajiny. Ja hospodárskú správu vecí verejných podporujem v reakcii na hospodárskú a menovú krízu. Je, na finančnú krízu je dôležité, aby sme posilnili financovanie v EÚ aj na pozadí tých obmedzení, ktorým sme vystavení. Veľké zadlženie, veľké deficity a tak ďalej. Troška sú veci, ktoré poškodzujú hospodárstva a spomalujú rast. Ustanovenia z roku 2013 uvedené v nariadení um, prepájajú koheznú politiku a hospodárskú správu, hospodárske správovanie v EÚ. Programy majú zohľadňovať národné reformné programy a relevantné odporúčania špecifické pre danú krajinu. Majú tu byť také opatrenia, ktoré umožnia, že európske investičné a štruktúrálne fondy podporujú naozaj podložené hospodárske politiky. Som za dobrú správu hospodárskych vecí. Mali by sme sa vyhnúť nejakému neustálemu um, prepracovaniu programov, tak aby sme uh, nezamedzili predvídateľnosti a neohrozili partnerské dohody, ktoré boli prijaté. Dochádza každoročne k aktualizácii odporúčaní pre krajiny, ale tie výzvy, ktorým sú krajiny vystavené, sa nemenia z roka na rok, súhodobejšieho dlhodobejšieho charakteru. Čiže Európska komisia by mala byť veľmi obozretná, pokiaľ ide o využívanie možnosti meniť programy. Stabilita je dôležitá. Je dôležité zdôrazniť aj to, že zmeny v programoch môžu byť eh, neprimeraným trestom pre lokálne orgány, ktoré samozrejme mm, nie sú odpovedné za nadmerné zadlženie. Eh, oni teda sú nútené predpismi, aby mali rovnovážne rozpočty. Ďakujem pekne. Pán Rent tu nie je. Pán Van Biltenburg teda vystupí. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa pokúsim byť stručný keďže tu nahrádzam náš, nášho tieňového spravodajcu Oliho Rena. Ide o náležité spravovanie programov Ide o makroekonomickú kondicionalitu. A my si myslíme, že úsmerenia komisie sú dobrým východiskom ale je tu jedna vec, ktorá je podstatná a to je to, že Európsky parlament chce byť informovaný, informovaný o tom, čo prebieha, pretože aj my musíme informovať ostatných okrovoch, ktoré príjmame my. Pokiaľ napríklad o pozastavenie pladieb napríklad teda. Takže to je dôležitá vec. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v praxi lebo kým sa to nezačne prehľovať v praxi, nebudeme vedieť, aké sú toho vplyvy, čiže musíme vyčkať. Takže usmernenia, to je fajn, že ich máme, ale musíme vyčkať, ako sa to bude vyvíjať v praxi. Musíme to naozaj monitorovať veľmi úzko. To sú usmernenia, na základe ktorého môžeme mať štrukturovaný dialog s komisiou a v takomto teda režime postupovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Andersen, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Viete, že Európsky parlament bol proti zavedeniu makroekonomickej kondicionality v oblasti koheznej politiky. Dôvodov bolo viacej, nepotrebujeme ich tu znovu opakovať. Z hľadiska mojej skupiny a strany Sinn Féin, my sme boli proti makroekonomickej kondicionalite, hlavne vzhľadom na obmedzovanie hospodárskej suverenity Írska, obmedzovania um, národných štátov, presun uh, rozhodnutí na európsku úroveň. Avšak e, tí, ktorí sú za to koncidalitu, hovoria o tom, že zvýši efektívnosť našej koheznej politiky, ale skôr budú to, to bude iba nástroj v rukách úspor. A ja si myslím, že keď sa vylúčia členské štáty a kofinancovanie e, z výpočtu fiskálneho deficitu v rámci paktu rastu a stability, tak to umožní väčšiu flexibilitu pre členské štáty, povedie to k e, zvýšeniu investícií. Príspevky do Junckerovho plánu sú vyňaté e, z paktu rastu a stability, takže myslím, že sme to mali urobiť aj v tomto prípade. Takže naozaj je potrebné podporiť členské štáty v tom, aby tie investície do regiónov naozaj rástli. Na severu, severe Írska sme boli proti úsporám. Chceli sme, aby tie mm, naj e, zraniteľnejšie skupiny neboli predmetom škrtov a toto teda naša pozícia doma a budeme sa zainteresovať aj tu. Čiže makroekonomická kondicionalita na európskej úrovni sa nám naozaj nepozdáva a v správe regií budeme musieť hovoriť o obavách, čo by mohlo pozastavenie platieb znamenať pre hlavne slabšie krajiny a regióny, ktoré e, sa veľmi spoliehajú na tieto fondy, sú od nich závislé. Možno bude potreba meniť programy, partnerské dohody a tak ďalej, čo by naozaj spôsobilo veľmi závažné problémy socioekonomické a prerušenie platieb iba zhorší situáciu. Ničomu nepomôže a toto je vec, ktorú iste náš výbor nechce. Takže ďakujem. Ďakujem Ďakujeme pekne. A teraz pán Rope, ak teda chce. Nie. Dobre. Takže ešte máme na zozname pani Maletič. Páči sa. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že toto je mimoriadne dôležitá vec a zároveň mimoriadne komplikovaná naozaj je potrebné, aby sme jej všetci venovali plnú pozornosť. Poprvé, nemôžeme uplatňovať jeden prístup na všetkých, pretože v rôznych krajinách sú situácie totálne odlišné. V niektorých krajinách sú národné opis a niekde sú regionálne. A aj počet sa líši. V niektorých krajinách sa predkladajú 1, 2, 3, v iných oveľa viacej. Čiže tá situácia je naozaj diametrálne odlišná. To je prvá vec. Druhá vec. Musíme stále mať na zreteli tú skutočnosť, že regionálny rast nenastane, ak v krajine ako celku sú štrukturálne problémy a makroekonomické nerovnováhy. Čiže nemôžeme očakávať rast v regióne, ak sú problémy na národnej úrovni. Čiže je potrebné sa popasovať s tými národnými a mala by to byť jedna z úloh koheznej politiky. Malo by ísť o to, aby sa vytvorilo e, dobre podnikateľské prostredie, flexibilnil trh práce, aby boli v dispozícii financie a fiskálna konsolidácia je veľmi dôležitá, pretože v mnohých členských štátoch vidíme, že vzhľadom na tie nástroje, ktoré máme, že je tu teda veľmi prísna fiskálna konsolidácia, kohezná politika a implementácia projektov sú ohrozené. A z tohto dôvodu by sme sa mali snažiť hľadať riešenia, riešenia, kde sa využije kohezná politika na vyriešenie problémov s hospodárskym správovaním ako takých. A tiež je potrebné mať na zreteli to, že jedno riešenie pre všetkých nie je možné vzhľadom na veľké rozdiely v situáciách v členských štátoch. Čiže ak chceme, aby tento nástroj bol úspešný, tieto usmernenia, to chceme, je potrebné, aby boli jednoduché, aby zohľadňovali všetky tie rozdiely naprieč EÚ. A ďalšia dôležitá vec je, aby tieto usmernenia umožňovali rýchlu reakciu, teda implementácia celého operačného programu sa nemôže zastaviť len preto, lebo sú tu nejaké intervencie v určitých opatreniach v rámci odporúčaní špecifických pre krajiny. Čiže nech sa to potom vezme z nejakej technickej facility, takéhoto OP, aby sa nemusela meniť, aby sa meniť fungovanie všetkých tematických priorít. Takže toto všetko je potrebné zohľadniť. A v tejto fáze tie usmernenia nie sú, nevyhovujú týmto kritériám, takže na toto sa musíme pozrieť, ako to v praxi sfunkčniť. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Damato, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. To pone centrum na tematika, molto controversa. Ďakujem, je to veľmi kontroverzná tematika alebo teda bola až do posledného volebného obdobia. Nebola som tu vtedy ja, ale viem veľmi dobre, že parlament bojoval proti zahrnutiu tohto článku. My očakávame e, vaše úvahy, ale pokiaľ ide o tento článok 23, ten je spojený s mnohými obávami viacerých politických síl. E, komisia napriek tomu ubezpečovala e, všetkých uisťovala, upokojovala bývalý e, komisár e, Han e, minulého roku. Na konci rokovaní povedal, že uplatňovanie makrokondicionality tu je pre prípady, kedy by členské štáty opakovane nechceli rešpektovať ekonomické odporúčania. Takže to postavili také rovný, že je to teoretický nástroj ale ide tu o ten samotný princíp, ktorý e, by vlastne e, re, regióny e, trestal za to, že sa nesprávne koná ich členský štát. Dôležitá tu je otázka subsidiarity. My by sme zahrnutím tohto článku nesprávne penalizovali regióny, ktoré nemôžu byť zodpovedné za nesprávnu politiku, ktorú príjmajú ich členské štáty v rozpočtovej oblasti Takže eh, vo svetle reálnej eh, spolupráce aj s eh, výborom regiónov chcem podporiť jeho správu z roku 2015, kde hovorí, že sú tam rozpory na strane Európskej komisie, ktorá vo svojom oznámení z januára k flexibilite e, rozpočtu, hovorí o väčšej flexibilite, pokiaľ ide o investície. Na druhej strane však e, je za zamrazenie štrukturálnych fondov pre členské štáty, ktoré nerešpektujú normy ekonomického riadenia. Momentálne žiaľ nemôžeme toho urobiť, nič aby sme zmenili znie článku 23, ale v každom prípade môžeme na našom výbore e, vytvoriť správu, ktorá by bola minimálne odvážna. Ďakujem. Thank you, thank you very much. I... Ďakujeme pekne. Už sa tuším, niekto ďalší nehlasí do diskusie. Čiže by som dala slovo komisii. Kto chce začať? DG Regio, DG Ekfin. Nechám to na vás. Nech sa páči. Ďakujem. DG, DG Regio teda začína. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj spravodajcovi, tieňovým spravodajcom za všetky príspevky, ktoré tu odneli. Opíšem vám kontext, prečo komisia vydala tieto usmernenia. Prijatie týchto odporúčaní, týchto usmernení vyšlo z vyhlásenia zverejneného v úradnom vesníku EÚ, kde sa komisia zaviazala zverejniť usmernenia na objasnenie viacerých otázok súvisiacich s takzvanou prvou časťou článku 23 oceky 1, 2, 1 až 6. Pardon. Čiže tie usmernenia sa týkajú iba tej prvej časti odsekov 1 až 6 v článku 23. A komisia teda mala za úlohu vyjadriť sa k zmenám dohôd o partnerstve. Tiež bolo potrebné vyložiť efektívne kroky podľa odseku 6, čiže ako bude Európska komisia postupovať a aby sa tam uviedli aj okolnosti, za akých je možné prerušiť e, platby, aby tam boli aj kritériá, ktoré bude komisia uplatňovať na stanovenie toho, ktoré programy sa prerušia a v akej miere sa prerušia. Čiže Toľko ku kontextu, v akom boli prijaté tie usmernenia. Sú to usmernenia z júla minulého roka. A myslím si, že tieto usmernenia sa venujú viacerým z otázok, ktoré tu boli načrtnuté v rokoch poslancov. Rád by som najskôr objasnil to, že partnerské dohody a programy sa príjmajú s tým, že musia riešiť odporúčania špecifické pre krajiny a odporúčania rady. Čiže už musia byť v súlade s najnovšími odporúčaniami hospodárskej politiky, všeobecovskej politiky. To je teda potrebné mať na zreteli. A toto je taká zábezpeka v tom zmysle, že tie programy by nemali v budúcnosti musieť byť zmenené aspoň teda nie z krátkodobého hľadiska, lebo už sú v súlade s hlavnými prioritami hospodárskej politiky. A práve preto nariadenie hovorí o tom, že programy by mali prebiehať iba v období 2015 až 2019. Čiže v roku 2014 to bolo takto uvedené z citovaných dôvodov. Usmenenia rovnako zdôrazňujú to, že komisia tiež preferuje stabilitu pred menami programov, toto tu oznelo z úst poslancov opakovane, vzhľadom na štruktúrálnu povahu tejto politiky. Je to dôležitý prvok, ktorý je potrebné zohľadniť a v prípade zmien programov, reprogramovania, tak tomuto dôjde iba v prípade, keď komisia je toho názoru, že je tam vyšší dopad, vyšší vplyv. Keď nevýhody zmien v programoch sú menšie ako možné administratívne zaťaženie, ktoré z toho vyplýva. Čiže toto som chcel zdôrazniť. A komisia sa za každým bude snažiť o to, aby počet upravovaných programov bol minimálny. Sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, to tu spomínalo, sú krajiny, kde sú 3 či 4 programy, v iných krajinách ich je oveľa viac. Čiže Komisia naozaj chce, aby to celé bolo čo najjednoduchšie a dôvody rozdielov v týchto krajinách sú výsled, alebo vysvetlením toho, prečo tie usmernenia nemôžu riešiť každú jednu specifickú otázku. Lebo niektorí spomínali, že sú veľmi všeobecné tie usmernenia a že teda nie je úplne jasné, čo namenajú, čo bude komisia robiť v tom či onom prípade a tak ďalej. Ale je dôležité si uvedomiť, že legislátor samotný dal komisii určité rozhodovacie právomoci, posudzovacie právomoci a vzhľadom na rozdiel medzi členskými štátmi to usmerenia nemôžu riešiť každú jednu špecifickú otázku. Čiže naozaj platí, že jedno riešenie nie je dobré pre všetkých. A revízia a druh pozmenení. K tomu chcem znova zopakovať, že keď je tu nejaké odporúčanie rady alebo odporúčanie pre krajinu, tak komisia v takom prípade zašle požiadavku do 4 mesiacov od prijatia tohto odporúčania a požiadavka komisie bude zdôvodnená motivovaná, čiže bude tam napísané, aký je minimálny obsah zmien, ktoré musí krajina urobiť. A komisia tiež uvedie, ktoré programy je potrebné posilniť. Lebo CSR obmedzia počet oblastí, ktoré sa majú posilniť a práve preto komisia zašpecifikuje, ktoré programy majú byť posilnenie, ale krajina bude mať možnosť rozhodnúť sama o tom, ktoré programy by sa mali zredukovať, aby sa kompenzovalo navýšenie v iných programoch. Toto je tiež dôležitá vec. Toto je podľa nás v s princípom subsidiarity, aby komisia neriešila každú jednu vec od samotného začiatku. The programs that the každom prípade programy, ktoré komisia považuje za kriticky dôležité, už v žiadosti spomenie, že nemajú e, byť podmienené e, zniženiu. Usmernenia tiež e, spomínajú to, čo sa považuje za efektívne kroky, spomínajú sa tam viaceré prvky, čo komisia očakáva od členských štátov, e, aby zavrhnuli do svojich návrhov a na základe odpovede členských štátov komisia zhodnotí, či jednotlivé e, e, elementy boli dostatočne ošetrené a potom k tým okolnostiam, ktoré môžu viesť prerušeniu platieb, Ak komisia teda dôjde k e, záveru, že tam nie sú žiadne efektívne kroky, vtedy môže prerušiť e, e, vyplácanie a potom tu máme teda celý zoznam v usmernení. Komisia bude hodnotiť, či teda tie kroky sú efektívne. Ak nie, môže navrhnúť prerušenie platieb. A ja chcem zúrazniť toto môže, pretože komisia má možnosť teda rozhodnúť o tom, či k tomu dôjde alebo nie. A napokon usmernenia sa venujú kritériám e, pre tie programy, e, ktoré sa môžu prerušiť. Chceme tu zvážiť tri princípy. Prerušenie musí byť e, proporcionálne a efektívne, čo znamená, že bude nastavené na minimálnu úroveň, aby to správne motivovalo členské štáty, aby e, reagovali a treba tiež zabezpečiť, aby e, podiel HDP bol tiež e, bodom, ktorý treba zhodnotiť a aj uznania hovoria, že sú to ďalšie faktory, ktoré treba e, zvažovať, napríklad miera nezamestnanosti, chudoby, to, či daný členský štát e, práve prichádza hospodárskou recesiou a tak ďalej. Ešte by som chcel spomenúť dôvod, prečo Európsky parlament nespomína usnadenia, pretože e, to neprestávalo jeden z prvkov vo vyhlásení to bolo veľmi jasné eh, ohľadom tých bodov, ktorým by sa mala komisia venovať v usmerneniach. Ale v každom prípade bez pochyby komisia bude plne rešpektovať ustanovenia eh, odseku 15. Takže parlament bude informovaný o implementácii tohto článku. Bude okamžite informovať eh, Eh, ak eh, sa teda aktivujú nejaké z bodov, ktoré môžu viesť k prerušeniu mm, pladieb a takisto sme otvorení štruktúrálnemu dialogu. Parlament má možnosť eh, pozvať komisiu k štruktúrálnemu dialogu o implementácii tohto článku. A na záver by som sa chcel venovať špecificky niektorým komentárom, ktoré znieli, napríklad pokiaľ je administratívnu záťaž. Áno, komisia asi je vedomá toho, že akékoľvek eh, preprogramovanie, aj keď bude teda na minimálnej úrovni, bude znamenať dodatočnú administratívnu záťaž pre členské štáty a komisiu. Ale práve preto spomíname, že program sa začne iba, ak to bude vyšší dopad e, e, v porovnaní s e, status quo. Toto som chcel ešte raz dôrazniť. Myslím, že väčšinu vecí sme už spomenuli. Pokiaľ ide o prerušenie a dopad na viaceré úrovne riadenia, tu by som chcel zdôrazniť, že prerušenie tu nebude kvôli rozsahu ekonomických problémov, ale kvôli neefektívnym krokom členského štátu, čo znamená, že hlavní kandidáti nie sú nutne tie členské štáty, ktoré e, čelia najväčším ekonomickým problémom, pretože kľúčovým prvkom je tu neefektívny postup zo strany členských štátov, nie e, ten e, rozsah. A Komisia teda bude samozrejme reagovať rýchlo, pretože sa chceme vyhnúť e, e, akýmkoľvek prelínaniu e, medzi hospodárskymi semestrami. Takže tá požiadavka by sa mala skončiť ešte predtým, než sa príjmu nové špecifické odporúčania pre danú krajinu zo strany komisie na ďalší rok. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne za eh, tieto detailné vysvetlenia. Niekto ďalší eh, z DJ Exin? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za eh, všetky tie príspevky. Ako už zaznelo, všetko sa týka tej prvej časti mechanizmu a preto nechceme zachádzať do detailu k tej druhej časti e, mechanizmu dnes. A chcela by som teraz len pripomenúť určite všeobecné body makroekonomické podmienosti. V prvom rade e, nie je to článok 23, ktorý e, škodí regiónom, ale sú to nesprávne makroekonomické politiky. Nemôže byť regionálny rast v prípade nesprávnych makroekonomických rast rámcových podmienok Dovolte mi ešte aj pripomenúť, e, že článok 23 je nastavený e, veľmi opatrne a zohľadňuje e, odlišné obavy Európskeho parlamentu, ktoré vyvstali počas procesu rokovania, pokiaľ ide o obe časti mechanizmu. A spomínajú sa tu aj viaceré ochranné mechanizmy. Na záver, pokiaľ ide o kofinancovanie E, v súvislosti s paktom stability a rastu, lebo to zaznela k tomu otázka. Chcela by som pripomenúť, že komisia chce plne uplatňovať flexibilitu, ktorú umožňuje pakt stability a rastu, a aby umožňovala verejné investície samozrejme e, v zodpovednom e, spôsobe z pohľadu daní, preto sme v januári aj prijali príslušné oznámenie, ktoré e, popisuje prístup Európskej komisie v, tomto, v tejto oblasti, stimulovať rast teda fiskálne zodpovedným spôsobom. Toto oznámenie sa teraz prediskutováva vo viacerých skupinách na rade a malo by vstúpiť do platnosti čo najrychlejšie. V tejto súvislosti je vo oznámení, sú teda vo oznámení ešte aj ďalšie relevantné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len odpovedať, že pre náš výbor táto správa e, je extrémne dôležitá, pretože predstavuje pokračovanie e, z predchádzajúceho volebného obdobia parlamentu a chceme tiež ukázať, že úloha parlamentu je veľmi významná v celom tomto procese a že chceme e, silne revidovať systém, ktorý e, chce zabezpečiť rovnakú pozíciu pre všetky členské štáty a regióny, pokiaľ ide o implementáciu ich cieľov e, v rámci politiky súdržnosti. Takže pán Blanko López, máte slovo na záver. Ďakujem, ďakujem všetkým za príspevky a upresnenia. Nejde o to, aby sme znovu diskutovali obsahu článku 23, pretože už je súčasťou ustanovení. Avšak chceme zistiť, ako by sme mohli prispieť k jeho dobrému, rozumnému a e, vyváženému uplatňovaniu. A taktiež nám ide o to, a zistiť, Akú úlohu by v rámci Európskeho semestra mohol hrať výbor REGI? Ako sa pozerať za parlament na makroekonomickú regionalitu? O to mi išlo v mojej správe. Ďakujem za všetky vaše príspevky. Avšak chcem sa ešte zamyslieť nad jednou vecou, už som o tom hovoril na úvod. Avšak ten posledný prejav, čo si tu vypočul, mi robí trochu e, vrázky načka. V tom zmysle, že samozrejme, že investícia fondov na regionálnej úrovni, že tam potom môže byť podmienkou to, že tam prebehli nejaké zlé investície alebo že zlé hospodárenie. Avšak chceme, aby regionálne orgány mohli byť sankcionované na základe tom, toho, že nesplnili určité podmienky. Avšak myslím si, že toto teda môže mať vplyv, pokiaľ nebudú, nebudú plniť napríklad regionálne orgány podmienky, ktoré im uložili e, centrálne vlády. Samozrejme, to je možné. Avšak, ako sa vyhnúť nejakým pokutám, ktoré by zhoršili hospodárskú situáciu, ktorá už aj tak môže byť dosť zlá. Takže myslím si, že chceme všetci, aby to bola vyvážená správa, ktorú vypracujeme s vedomím, že tu nespochybňujeme ten článok, ktorý už tam je člen 23, aby sa nerozbehla znovu celá tá diskusia o znovu. Avšak, o čo nám ide, chceme nájsť mechanizmy, ktoré by parlamentu dali úlohu v podstate takého garanta e, dobrého uplatňovania princípu makrokondicionality, tak aby bola e, uplatňovaná spravodlivo a e, vyvážene. Takže my sa samozrejme chceme dohodnúť na tejto dôležitej téme. To vieme. Ja chcem pracovať v tomto, e, v tomto duchu koncenzu a potom chceme teda v tomto zmysle koncenzu aj o tom hlasovať. Avšak predtým, než oficiálne rozošlem e, tento dokument jedným spravodajcom, tak vám pošlem ten prvý návrh, aby ste k tomu mohli zasielať svoje pripomienky. Ďakujem. Ďakujem za túto veľmi plodnú diskusiu. A týmto bodom sme ukončili náš daný program. Takže ďakujem všetkým. A teraz prichádza schôdza koordinátorov. Takže vyzývam koordinátorov, aby ostali v miestnosti a bude to schôdza so zatvorenými dverami. A zvyšok kolegov, s tými sa uvidíme o tretej po